So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's continue. Takže vážení kolegovia, pokračovali by sme v zasadnutí a zároveň vás chcem privítať na spoločnom zasadnutí s ďalšími výbormi DV podvýbor pre ľudské práva pre prezentáciu kandidátov na tohoročnú Sacharovú cenu. Niekoľko slov z mojej strany. Udelením tejto ceny ctíme e, kandidátov, ktorí nasadením života bojujú za ľudské práva po celom svete. Všetci nominanti prejavili vytrvalosť a odvahu ako inšpiráciu pre nás všetkých. E, toto je začiatok postupu pre 28 laureáta. Bude sa hlasovať 9. E, e, oktobra a bude postúpený zoznam troch kandidátov konferencií predsedov, e, ktorí rozhodnú a, a vyhlásia víťaza alebo víťazov 25. oktobra v Štrasburgu. Sacharovová cena je najviditeľnejším aspektom práce, ktorú robí parlament pre podporu ľudských práv vo svete, ale určite nie jediným berieme do úvahy ľudské práva, keď zvažujeme dohody EU s inými krajinami. V niektorých prípadoch musíme eh, nadobudnúť mechanizmus monitorovania, aby sme, aby sme monitorovali dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú súčasťou takéto dohody. Príjmame uznesenia, ktoré na základe nášho posúdenia môžu robiť zmenu. Ktokoľvek eh, bude víťazom, všetci nominanti si zasluhujú našu pozornosť. Ešte než dám slovo Pier Antonio Panzeri, tak dovolte mi pripomenúť, že lehota pre prezentáciu kandidátov bola 13. september. 8 nominácií bolo prijatých. Máte stručný popis týchto kandidátov vo vašich dokumentoch. A teraz dávam slovo kolegovi pánovi Panzerimu. Dobrý deň, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Prezentácia 8 kandidátov bude podľa abecedy. Takže eh, Pozrite si dokument, začneme s prezentáciou kandidátov a chcel by som požiadať všetkých, e, aby dodržali svoje. Je tu 8 kandidátov a majú 40 minút, potom bude krátka výmena názorov, 10 minút. E, tlmočenie máme do 13. hodiny. A Na úvod Afri Forum, to je eh, kandidát Mario Pekecie. Ďakujem, pán predseda. My sme navrhli mimovládnu organizáciu, ktorá sa volá AfriForum a jej cieľom je chrániť menšiny v Južnej Afrike s jasným cieľom zameriavať sa na práva polnohospodárskych farmárov. Afriforum sa snaží upozorňovať na problematiku útokov na farmy a na statky a na vyvlastňovanie pozemkov, respektíve majetkov bez kompenzácie. Táto politika, ktorú realizuje vláda v Južnej Afrike, nielen ohrozuje farmárov ako takých, ale všetkých polnohospodárskych pracovníkov a robotníkov bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť. Má to veľký význam predovšetkým v kontexte násilného a veľmi rozšíreného kriminálneho pôsobenia. Dokonca dochádza k navádzaniu, k násiliu proti farmárom v roku 2006, od roku 2006 je registrovaná táto mimovládna organizácia a jej cieľom je chrániť menšiny. Na základe princípu medzinárodne uznávaného princípu ochrany menšín je konkrétnym cieľom tejto mimovládnej organizácie aj ochrana záujmov farmárov, čiže komunity, ktorá žije a pracuje v Južnej Afrike už niekoľko desaťročí. ročí nie je to exkluzívne, každý sa môže pripojiť, každý, kto s nimi chce spolupracovať a presadzovať občianské práva. Čo e, vidno aj na ich webových stránkach, aj cez ich webové stránky sa dá pripojiť. Čiže ide o spoluprácu na mieste, pokiaľ ide o ochranu jazyka, ochranu bohatstva Južnej Afriky, ochranu práv a tak ďalej. E, snažia sa bojovať proti násiliu na farmách, e, ku ktorému dochádza pri rôznych útokoch. Sú e, vzdelávaní nedeleno bezpečnosť osôb a ich príjmov. Ide aj o zabezpečenie potravinárskeho reťazca, teda bezpečnosť dodávky potravín. Sú tu určité lokálne politické sily, reprezentované Juliusom Malemov, e, predstaviteľ tretej najväčšej politickej strany v Afrike a oni otvorene vyzývajú k násiliu proti polnohospodárom. Ďakujem aj za to, že ste rečnil kratšie, než ste mal možnosť. Serena Etes je ďalšia kandidátka, ktorá, ktorú navrhlo EKR. Teraz ju predstaví pán Van Onder. Nech sa páči. Ďakujem. Som tu v mene kolegu Hancelov Henkoch nielen našej skupiny, ale aj v mene poslancov v parlamente, ktorí podporili nomináciu pani Seren Ateš. E, je to právnička, aktivistka pre občianské práva, ľudské práva, narodila sa v Turecku, ale presťahovala sa do Nemecka, keď bola dieťaťom. Bolovala, bojovala proti utlačaniu žien, to je v, spočíva v nútených sobášoch, násiliach na ženách, e, e, čo je vlastne výsledkom toho, čo ona vníma ako vnútené. Vnútená interpretácia islámu pritiahla e, veľkú pozornosť, veľa negatívnej pozornosti do tej miery, že dostáva vyhrážky zavraždenia keď poskytovala poradenstvo, tak osoba, ktorej poskytovala poradenstvo, bola zastrelená a pani Ateš bola vážne zranená. Napriek tomu však ďalej dostávala početné vyhrážky smrti, bojí sa o svoj život aj o život svojej rodiny. V júni minulého roka odvážne odhalila e, Goetheho masku v Berlíne. No a v rozpore s obvyklou praxou e, v rámci islámu tam sa môžu e, modliť muži aj ženy. Muži aj ženy. Má tam kongregáciu v tejto mešite. Netreba pripomínať, že aj toto pritiahlo veľa negatívnej a nevraživej pozornosti ja som sa no. spoznal v Berlíne v tomto čase a môžem sa zaručiť osobne za, za veľmi odvážny charakter tejto ženy. Zasadila sa za iniciatívu zastavenia extrémizmu s cieľom riešiť medzery v boji proti extrémizmu a snaží sa <clears throat> vytvoriť efektívnu ochranu, posilniť efektívnu ochranu občanov. Udelenie Sacharovej ceny tejto žene by bolo veľmi vhodné tak z hľadiska e, slobody prejavu, e, za ktorú sa zasadzuje, a slobody náboženstva. Čiže pod, požiadam o vašu podporu na, pri nominácii e, tejto vynikajúcej kandidátky. Vynikajúce. Ďakujem veľmi pekne. Tretím kandidátom je Cezar. Je to nominácia skupiny ALDE a odovzdávam uh, slovo pani Šáke. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Chcela by som poprosiť, aby ste upriamili pozornosť e, na tohto mimoriadného človeka a obhajcu ľudských práv. Jeho krycím menom je Cezar, pretože Odhalenie jeho skutočnej identity by ho uvalilo do veľkého rizika a e, o chvíľku pochopíte prečo. Cezar sa stal očitým svetkom nevysl- nevysloviteľných e, e, hrôz, hrôz vojny a zločinov v Sýrii a rozhodol sa je to bývalý sírsky vojenský fotograf a rozhodol sa podstúpiť veľké riziko pre seba aj veľkú rodinu tým, že prepašoval viac ako 55 tisíc fotografií dokumentujúcich najzávaznejšiu trestnú činnosť a úmrtia 11 tisíc sírčanov. My sme mali aj výstavu v Európskom parlamente týchto fotografií a skutočne sú veľavravné. Sú ohromujúce svojou brutálnosťou. A Human Rights Watch potvrdila pravosť jeho fotografií, čo samozrejme je veľmi dôležité. Tiež by som chcela dodať, že Múzeum holokaustu v USA vystavilo tieto fotografie, ktoré Cezar prepašoval zo Sýrie a som presvedčená, že raz, keď Sýrčania sa dočkajú spravodlivosti a dúfam teda, že ten deň príde, verím, že jeho fotografie budú súčasťou dôležitých dôkazov na dosiahnutie tejto spravodlivosti. Verím, že Cezar je skutočným hrdinom. Je to bežný Sýrčan, ktorý sa rozhodol urobiť takéto odvážne rozhodnutie, aby odhalil tieto násilnosti a zverstva zo strany armády a teda štátu. Je rešpektovaný sírčanmi zo všetkých strán konfliktu a zo všetkých etnických skupín. Včera americký senát prijal zákon nesúci jeho meno, a myslím si, že by bolo veľmi vhodné, aby sme aj my, Európania, uznali jeho hrdinský čin a uznali, že ešte stále čelí riziku, pretože Asadov režim, režim naďalej e, prenásleduje svojich odporcov aj 10 ročia po ich akcii. Takže ukážem vám teraz video e, a Cezarové vlastné slova. Toto je, moja, naša, toto je nominácia na Sacharovú cenu 2018. Každá ľudská bytosť má istú ešte množstvo trpezlivosti a takmer tri roky sme robili tieto fotografie tiel nevinných ľudí, ktoré boli zabíjani každý deň. Ja som sa vždy bál každé ráno, keď som sa lúčil so svojou ženou, myslel som, že už ju nikdy neuvidím. E, takže skutočne veľmi ma to ovplyvnilo, že som videl tak veľa bolesti. Ale ak by som to bol ja alebo akýkoľvek iný človek, ktorý riskoval svoj život, a život svojej rodiny, svojich detí a priateľov, ale vo svojom srdce ak by ste mali skutočne len trošku ľudskosti vo svojom srdci, tak nemohli by ste jednoducho sa tomu prizerať bez toho, aby ste to odhalili. Ako sa vám to teda podarilo? Keď som skončil prácu, väčšinou v noci, tak som zobral všetky fotografie a dokumenty z počítača vojenskej polície a e, dal som to na USB, veľmi malé USB alebo pamäťové karty. Potom sme to zobrali, e, zobral niekam preč z tej kancelárie. Mal som kamaráta, ktorý si to dal na svoj e, osobný počítač a to bol vlastne ten spôsob, akým som vynášal fotografie každý deň. Ale bolo to veľmi nebezpečné, pretože som musel chodiť cez kontrolu kvôli tomu režimu a veľakrát som bol prehľadávaný. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto prezentáciu. A štvrtým kandidátom je Dwayne Jensen, ktorý je nominantom, nominantom skupiny Európy Slobody a priame demokracie. Pán Korao nám prezentuje tohto kandidáta. Ďakujem pekne. Budem bojovať do posledného dýchu. To sú slova Dwayna Johnsona. Je bývalý správca, ktorý pracoval pre školský okres v meste Benicia, USA, nedaleko San Francisco A vyhral významný prípad proti spoločnosti Monsanto, on e, ako aj deti e, z tej školy e, utrpeli následky použitia toho herbicídu Roundup. Bohužiaľ, teda na Monsanto sa apelovalo, Monsanto to však, spoločnosť Monsanto tieto výzvy ignorovala a to viedlo k súdnemu e, prípadu a k žalobe na Monsanto. Treba teraz e, poznamenať, že teda pán Johnson e, ochorel na následky používania tohto herbicídu Roundup, ale napriek tomu bol veľmi angažovaný v tomto prípade. Veľmi to pripomína prípady proti veľkým tabakovým spoločnostiam zo 40. rokov, čiže boj jednotlivca proti celému establishmentu a priemyslu. Ten, takže tento boj jednotlivca a zároveň jeho súkromný boj, snaha pokryť všetky liečebné náklady. E, e, verdikt súdu viedol k odškodneniu e, vo výške 289 miliónov a tento človek je príkladom boja proti zriadeniu a proti veľkej spoločnosti a myslím si, že Pán Johnson je teda príkladom niekoho, kto skutočne si veľa vytrpel a zaslúži si toto ocenenie. Ako mnohí ďalší, ďalšie obete rakoviny je vlastne obeťou, ktorá utrpela teda následky používania tohto, tohto výrob, výrobku Roundup. Uh, v súčasnosti pán Johnson je už umierajúci muž, ale stále, uh, ktorý má pred sebou len niekoľko mesiacov života, ale stále sa snaží bojovať proti tomu, aby vlastne na trh boli uvádzané produkty s karcinogénnymi látkami. Čiže hovoríme o prípadoch, uh, kde ide tiež o milióny dolárov, ale hlavne o prípad, kde následky môžu postihnúť milióny ľudí. Farmári, výrobcovia a vlády musia vedieť o nebezpečenstve týchto látok a týchto produktov spoločnosti Monsanto. Nadnárodné spoločnosti, respektíve ľudia, ktorí sa im postavia, to majú veľmi ťažké. Je to boj, ktorý musí pokračovať. Nie je tu, nejde tu len o prijímanie nejakých takých fragmentovaných rozhodnutí proti nejakým konkrétnym nadnárodným spoločnostiam, ale ide o to, že treba vyvinúť spoločné úsilie proti používaniu produktov, ktoré sú používané na celom svete a ktoré môžu poškodiť 100 tisíce ľudí. 100 tisíce ľudí môžu ochorieť kvôli znečisteniu životného prostredia, vody, ovocia a tak ďalej. Čiže treba uznať tieto rizika a treba prevziať na seba zodpovednosť za poškodenie státisícov tisícov alebo možno aj miliónov ľudí. A tento konkrétny prípad sa zameriava na jedného jednotlivca, ktorý bojoval proti nadnárodnej spoločnosti, ktorý je symbolickým bojom všetkých ľudí. A myslím si, že takéto prípady by sme mali e, ukazovať ako pozitívne. Ďakujem ďalším kandidátom. Je, sú, je z mimovládnych organizácií na ochranu ľudských práv a záchranu životov migrantov v stredozemnom mori. Je to nominácia e, socialistov a zelených. Sú to mimovládne spoločnosti, ako bolo povedané, ktoré orga, e, ktoré zachraňujú ľudské životy um, migrantov na Sredozemnom mori od roku 2015, aby vlastne uh, zakryli tú dieru alebo vákuum zo strany štátnych orgánov a EÚ. Oni sú tou ľudskou tvárou európskej reakcie na migráciu. Sú tým ľudským fenoménom na obhajobu ľudských práv, a rešpektovania medzinárodného práva. Myslím si, že si zaslúhujú túto cenu kvôli svojej e, aktivite, za ktorú častokrát sú aj stíhaní. E, táto útočná kampaň v súčasnosti znamená, že nie je žiadna loď v, na tej smrteľnej ceste cez rezomné Tredozemné more. Myslím si, že by sme my mali obhajovať tých, ktorí sa venujú obhajobe našich princípov a hodnot, ktoré sú e, ťažko napádané v rámci EÚ. Odovzdať Sacharovú cenu týmto mimovládkam by znamenalo, že my sami budeme tým terčom a uznáme, že sme sa pomýlili, e, že konečne budeme veriť skutočne tej solidárnej Európe, o ktorej hovoríme tí, ktorí riskujú svoje životy na záchranu iných, by mali byť odmenení, nie stíhaní. Je to Európa, v ktorú verím ja, ako aj väčšina európskych občanov. Je to Európa, ktorá si zasluhuje našu podporu a preto vás prosím o podporu e, týchto kandidátov na Sacharovú cenu 2018. Ďakujem. Mám tu čest prezentovať E, nomináciu e, týchto mimovla- 11 mimovládnych organizácií, ktoré zachraňajú ľudské životy a migrantov na mori. Ja keď som bola na lodi Fregams, mohla som z prvej ruky vidieť, ako záchranári ehm, a všetci dobrovoľníci, všetká posádka skutočne doslova sa hádzali do vody, obe riskovali svoje životy, aby zachraňovali druhých. Je to hamba ku ktorej dochádza na našich e, pobrežiach. Ukážem vám záchrannú vestu. E, je tam napísané, pozor, toto nie je produkt na záchranu života. Nenechávajte deti, e, aby sa s týmto hrali. Ten, táto vesta bola nájdená na pobreží a tá vesta dokazuje, že pod hladinou sú mŕtve deti. Bohužiaľ, E, k tomuto dochádza a v takejto situácii e, posadka e, tejto lode sa snaží a snažila zachraňovať ľudí. Títo ľudia sú bohužiaľ teraz stíhaní, obviňovaní, kritizovaní a dokonca jediný, jediná záchranná loď Aquarius je momentálne pod tlakom niektorých členských štátov. A vieme, že sú, je tu veľa platných kandidatúr aj z mimo Európy, ale už raz by sme chceli aby tá cena šla európskym mimovládnym organizáciám, pretože potrebujeme naďalej byť ľuďmi a e, reagovať e, v súlade s našimi hodnotami. Musíme mať tú hodno- e, empatiu a prispieť k tomu, aby sme zachraňovali ľudské životy. Nesmieme dovoliť, aby e, táto vesta bola jedinou reakciou, ale aby ocenenie prispelo k tomu, že zachránime oveľa viac životov a uctíme si ostatných. Ďakujem pekne a teraz Oleg Sencov je ďalším kandidátom, e, nominantom EPP. Začneme krátkým videom a potom odozdáme slovo pánovi Kukanovi. Nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som pyšný, že môžem prezentovať mene politickej skupiny EPP nášho kandidáta na Európs- ocenenie Sacharovovej ceny, pána Olega Sencova. My sme sa rozhodli, že podporíme pána Sencova, pretože si myslíme, že jeho mierový protest proti ruskej okupácii na Kryme a jeho snaha o prepustenie politických väzňov na Ukrajine prezentujú základný boj za slobodu myslenia. Oleg Sencov sa narodil v roku 1976, je ukrajinským režisérom a narodil sa na Kryme. Je odsúdený na 20 rokov vo väzení, vysokobezpečnostnom väzení a je známy predovšetkým za jeho e, film Gamer ako aj za iné e, dokumenty. Oleg Sencov bol zatknutý v roku 2014 potom, keď sa postavil proti okupácii Ruska na Kryme. Bol odsúdený ruským súdom v roku 2015 na 20 rokov vo väzení za to, že vraj pripravoval akty terorizmu. Toto obvinenie bolo označené ako vyfabrikované a nadnesené. Európska únia považuje toto za porušenie medzinárodného práva a za elementárne práva prvky spravodlivosti. Oleg Sencov je nevinný človek a už 24 rokov bol zadržiavaný. Teraz je v, na hľadovke a apeluje, apeluje na ruské orgány, aby prepustili politických väzňov v Ukrajine, ktorí boli takisto obvinení z politických súdkov po ruskej okupácii na Kryme, nežiada o vlastné prepustenie. Oleg Sencov sa rozhodol, že bude takto radikálne reagovať, dúfajúc, že jeho hlas bude vypočutý a že svet pochopí základné hodnoty čestnosti, pravdy a demokracie. My verí v zvrchovanosť práva, hodnot nad brutálnou silou. Je väzňom svedomia a dnes je vlastne 127. deň jeho hladovky, jeho zdravie je v zlom stave a jeho život je takýmto spôsobom ohrozený. Tým, že podporíme Olega Sencova, zostaneme verní našim vlastným presvedčeniam o univerzálnych princípoch demokracie, ľudských práv, právneho štátu a slobody zmyšľania. Sloboda zmyšľania je nočnou morou pre všetkých diktátorov a autoritatívne režimy, pretože nemôžu takýmto spôsobom kontrolovať ľudí. Je to častokrát jediná možnosť, ktorá sa postaví týmto diktátorom. Nemali by sme dovoliť, aby nádej bola umlčaná. Pár Sencov by bol prvým oceneným v Sacharovej cene za 10 rokov, odkedy bol v roku 2009 ocenený memoriál a bol by prvým laureátom za krajinu, ako je Ukrajina. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne aj za túto prezentáciu a siedmým kandidátom je Mary Wagner, ktorú nominoval pán Jurek a ďalších 41 poslancov. Aj tu najprv máme video, krátke video a potom bude hovoriť pán Jurek. Ďakujem pekne, pán predseda v mene skupiny poslancov, viacerých politických skupín, v mene nezávislých poslancov. Skutočne som rád, že môžem prezentovať kandidatúru Mary Wagner, ktorá je kanaďankou, obhajkyňa práva na život e, detí, ktoré sa ešte nenarodili e, a obhajkyňou teda ich práva na narodenie sa. Tie protesty z jej strany prebiehajú mierovo, a neútočí, práve na ňu útočia, viackrát už bola zatvorená do väzenia, odsúdená a ona vlastne znáša túto ťarchu nespravodlivosti a poukazuje na to, že sú tu zákony, ktoré popierajú ľudskú dôstojnosť tých najslabších, Mary Wagner obhajuje princípy, ktoré vlastne boli v platnosti vo všetkých krajinách, ktoré boli pri spočiatku našeho spoločenstva, princípy, ktoré boli v platnosti všetkých krajín, ktoré podpísali rímske zmluvy, ktorú podpísal Konrad Adenauer alebo Robert Schumann, Dokonca to podpísal aj Da Gaspari, ktorý je patronom miestnosti, v ktorej sa nachádzame. A teraz vám navrhujem, aby ste si vypočuli aj vlastné svedectvo. Greetings from across the Atlantic. Pozdravujem vás poza Atlantiku. Volám sa Mary Wagner a bola som požiadaná, aby som sa s vami podelila o pár slov. Ja som Kanaďanko, mám írske korne z mojej z strany z mojej mamy. Odkedy si pamätám, snažila som byť eh, hlasom pre mojich mladých bratov a sestier, ktorých chceli zabiť v v lone matiek. Od 20 rokov a predovšetkým za posledných 7 rokov som strávila 5 rokov vo väzení. Je to výsledok mierových intervencií v mene nenarodených detí a ich matiek na miestach, kde vlastne deti každý deň zabíjajú. Bola som opakovane obvinená za zlé správanie sa, za to, že zaangažujem, že sa vmiešavam do právnych procesov a takisto, že porušujem e, e, svoje rozsudky, pretože jednoducho som sa stále angažovala v tejto otázke. Stále sa vraciam k tým miestam, kde deti zabíjajú. Linda a ja sme sa pustili na túto cestu nielen preto, že si myslíme, že treba bojovať za ľudské práva, ale aj preto, že sme presvedčení o slovách Krista, ktorý povedal, že čokoľvek urobíte mojim najmenším, robíte to mne a čokoľvek nespravíte mojim najmenš- najmenším, tak to jednoducho nespravíte ani mne. Ja mám skúsenosť, po skúsenosti, kde som sa rozprávala s matkami, ktoré absolvovali potrat, e, tieho slova sú stále pravdivé. E, potraty, prerušenie tehotenstva zraní ženy. Ak žena absolvuje prerušenie tehotenstva, tak vlastne cíti to zabitie toho dieťaťa a niekedy je do toho aj donútená. Toto nie je právo, toto je jednoducho veľká porážka pre ženy. O, veď predsa sú to ženy, ktoré sú matkami mŕtvych detí a vysielajú signály e, za, dieťati, za deti, ktoré už nemôžu bojovať. To znamená, takýmto, sa útočí, takýmto spôsobom sa útočí na materstvo. Hovorí sa, že je riešenie prerušenie tehotenstva, ale problémom nie je dieťa, Problém sú okolnosti, ktoré jednoducho nie sú priaznivé, preto aby sme privítali nový život. Každý nový, novopočatý život e, je pripravený na to, aby sa narodil. A reakcia na takúto prípravu je láska a pomoc, a nie, že budeme e, e, žiadať od ženy, aby nechala zabiť svoje dieťa. Keď sa odkloníme od princípu, že každý ľudský život je posvetný, tak koho život bude vlastne zachránený? Sú to tí najzraniteľnejší občania, ktorí sú takýmto spôsobom v nebezpečenstve a ak títo nebudú bezpeční, tak už nikto nebude bezpečný. Eh, sú zakázané pripomienky Ja si myslím, že sme teraz prezentovali posledného kandidáta. Nie, ešte tu máme jedného. Kandidát GUE, ktorú navrhuje kandidátka za GUE, Nasser Zevcafi, takže navrhuje ju politická strana GUE a pani Veržiat a 39 ďalších poslancov. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Maroko je veľmi peknou krajinou, je to veľká krajina, kde je, je veľká história, pokiaľ ide o ľudské práva. Nový král má nový demokratický štát, ktorý slúbil a slúbil ho v roku 2011. V roku 2011 bola prijatá nová ústava, ktorá sa momentálne implementuje veľmi pomaly. Boli tu určité pokroky, avšak tie vybudované reformy neboli implementované a to už vôbec nepokiaľ ide sociálnu oblasť a hospodárskú oblasť tak ako to zamýšľal alebo prezentoval voči tlači výbor pre patričný výbor v parlamente. Chudoba detí a chudoba, to sú dôvody, prečo tie sociálne napätia stále trvajú. Sociálne požiadavky sú vlastne základom pre hnutie, ktoré bolo, ktoré bolo založené v roku 2016 v niektorých regiónoch Došlo tu k zabitiu rybára na, jednom, na jednej skládke a toto vlastne bolo začiatkom tých, toho protestného hnutia. Francúzske a španielské, španielská okupácia e, svojho času viedla takisto potláčaniu e, v tomto regióne. V tomto regióne nie je dostatočná infraštruktúra, takisto viac ako 85 občanov nie sú pripojení na tú základnú infraštruktúru sietí. Nasser Zefzafi protestoval proti tomuto znevýhodneniu svojho regiónu. RIF až do dnešného dňa vlastne tieto spľubované reformy neboli implementované. Po smrti e, Musin Rifriho boli viaceré protesty, mierové protesty a e, Vláda tieto protesty potlačila, potlačila ich násilne, demonstranti sa dostali do väzenia, boli vlastne zatvorení a nielen mladiství, ale aj neplnoletí. Boli tu viaceré kroky zo strany vlády, ktoré potláčali tieto protesty a neboli pripustení zahraniční pozor- pozorovatelia. Bolo tu viac ako 100 protestov, obvinenia z komplotov teroristických a podobné veci, hoci vlastne čo títo demonstranti žiadali, boli lepšie podmienky v nemocniciach a lepšiu infraštruktúru. Tie správy sú skutočne zdesujúce. E, zadržaní vo väzeniach boli mučení, takisto teda boli mučení vo väzeniach, hoci Maroko v roku 1993 podpísalo dohovor o boji proti mučeniu. Nasser bol odsúdený na 20 rokov a viaceré e, Viacerí z tých zadržaných boli omilostení, ale Nasser Zevzafi nebol omilostený. E, prežíva z takých malých príležitostných prác a zasadzuje sa vlastne za obyvateľov regiónu RIF, pretože nechce akceptovať to, že osoby, ako ten spomínaný rybár, boli zavraždení. V roku 2017 sa teda dostal do väzenia, nachádza sa v izolačke a jeho príbuzní sa obávajú o jeho život. Ak ho podporíme, tak to bude podpor- podpora z našej strany, podpora takému symbola marockým orgánom, vyšleme signál, že potláčanie neprinesie žiadne e, plody Tisíce obyvateľov e, z Maroka išli aj do Španielska, aj aktivisti z Iraku a niektorí z týchto aktivistov boli omilostení, ale napriek tomu teda ušli do, ušli do Španielska, pretože pochybujú, že ich právo bude akceptované v krajine, z ktorej pochádzajú. Musíme podporiť všetky snahy o pomoc týmto aktivistom a to sa týka vlastne aj snahy zlepšiť sociálne, sociálnu situáciu v Maroku a musíme ukončiť túto tmavú históriu Maroka. Nemôžeme mať politických väzňov v Maroku, nemôžu tam byť ani politickí väzňa, preto by som vás žiadala, aby sme podporili túto symbolickú kandidatúru na Sera Zefsafiho. Ďakujem pekne. Týmto spôsobom sme završili prezentáciu kandidátov a teraz máme 10 minút na diskusiu v prípade, že niekto sa chce vyjadriť. Takže kto by sa prihlásil o slovo? Každú má minútu. Katy Piri. Uh, I would like to say wholeheartedly support the nomination of uh, Nasser Zafsafi, who is an Takže eh, pán Safi bol eh, muž, ktorý eh, bol, za, bol proti nespravedlivosti, nespravedlivosti v Maroku a bojoval proti korupcii a nezamestnanosti a za zdravotnú starostlivosť a dobré vzdelávanie. Reakcia marockej vlády je reakciou represií asi 800 aktivistov, e, vrátane 41 e, baníkov bol, sa dostali do väzenia a niektorí dostali e, trest odňatia slobody až do 20 rokov. Pre každého v regióne je toto signál pre diasporu žijúcu v Európe, že sme nezabudli na politických väzňov, ale takisto je to signálom, pre marockú vládu, že budeme naďalej pokračovať v politickom boji proti nespravodlivosti, e, kým e, politickí väzni budú prepustení. A na záver, ak dovolíte, chcem e, vzdať hold rodičom, ktorí cestovali dnes do Bruselu, sedia tu vzadu. Chcem sa im poďakovať nielen skupine GUE, ale 23 členom, ktorí sa podpísali za nomináciu ich syna. Ďakujem veľmi pekne. Grazie. Onorevole Miranda. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. My by sme chceli pripomenúť, že Európsky parlament musí e, podporiť snahu o záchranu života a preto musíme podporiť tohto kandidáta skutočne s veľkou pyšnosťou, pretože niekedy sa tu počúvajú spochybňovania našich základných práv. My predsa máme právo na voľbu. A je nám ľúto, že tu je kandidatúra Mary Wagner, pretože my považujeme, že tu ide o manipuláciu tejto, pokiaľ ide o toto ocenenie zo strany extrémistov ideologických, a bude to v podstate hamba pre predchádzajúcich kandidátov a ocenených. Honorable Van Orden. Pán no, Van Orden, ďakujem. Chcem uh, uh, teda uh, povedať niečo k pani Ateš, ktorá je um, obhajkyňou uh, E, slobody prejavu v Berlíne má iný prístup k islámu, teda za iný prístup k islámu. Chcem len odkázať na účel Sacharovovej ceny. Viem, že e, tu došlo k určitým zmenám za uplynulé roky, ale prvá priorita, pôvodný e, účel Sacharovovej ceny a prvý cieľ Sacharovovej ceny dnes je sloboda prejavu je to sloboda prejavu. Keď sa pozrieme na štatút, tak e, vidno, že ešte toto stále je hlavným významom tejto ceny, tohto ocenenia. A prosím, majte toto všetci na zreteli, keď budeme e, uvažovať o kandidátoch. Množstvo kandidátov e, si zaslúžia to, aby sme ich zobrali do úvahy. Ďakujem. Ďalší rečník. Nebudem e, sa negatívne vyjadrovať k žiadnemu z kandidátov, pretože význam, pretože Sacharová cena je dobrá príležitosť, aby e, sme poukázali na rôzne e, formy boja za spravodlivosť. Mary Wagner si na seba zobrala bremeno nespravodlivého práva a prijala eh, nespravodlivé eh, správne rozhodnutia voči nej, pra, pra, eh, bojuje za právo na život. To bolo samozrejmosťou pre zakladateľov Európskej únie a potrebujeme aj vzájomný rešpekt. A právo na život je platné právo, vo viacerých členských štátoch už od prvého okamihu. Opakovane sme počúvali, že Európska únia má um, uh, neutrálny postoj voči interrupciám. Kanada bohužiaľ nemá neutrálny postoj a, a podniká rôzne represie voči Mary Wagner. Bohužiaľ, ďalšia rečnička. Ja si myslím, že doteraz riadenie Sacharovej ceny a celkovo toto ocenenie, myslím si, že ukazovalo rešpekt zo všetkých strán. Kandidáti a kandidátky boli e, ľudia či organizácie plné integrity, e, ktoré boli ako keby ponorené do ticha, boli to mimoriadné osobnosti, ktoré sa snažili zachrániť iných e, v ťažkých situáciách. Viac menej človek môže súhlasiť s kandidátmi, snažili sme sa ich vždy všetci rešpektovať, ale problém je to, že ak sa predstaví kandidátora, e, ktorá predstavuje priamy útok a mm, neakceptovateľnú manipuláciu, dokonca úrážku tých hodnot, ktoré obhajujeme v EÚ, tak je normálne, že mnohí z nás, a predovšetkým mnohé ženy, že sa cítime e, napadnuté a že chceme protestovať. Myslím si, že e, chceme pracovať v prostredí rešpektovania. Myslím si, že kandidáti a kandidátky si to zaslúžia ale chcela by som prosiť, aby sme skutočne veľmi vážne pristupovali k tomuto oceneniu. Ďakujem. Nech sa páči, pán Kukan. Len dve vety. Chcem povedať, že už sme že si uvedomujeme status e, Sacharovovej ceny. Je to suverénne právo akejkoľvek politickej skupiny predložiť svojho kandidáta Takže možno sú tu rôzne interpretácie toho, čo znamená sloboda ehm, vyjadrenia názora. A keď diskutujeme o kandidátoch, tak by som na, naozaj uprednostnil zdôrazňovať pozitívne aspekty každého kandidáta. nie som si istý, či tie negatívne kampane sú celkom v poriadku. Možno by sme sa naozaj mali koncentrovať na pozitívne aspekty, ktoré by mali e, priniesť e, víťazstvo v tejto súťaži. Ďakujem. Pani Veržiat, áno, ja by som podporila to, čo povedala Elena Valenciano. A chcela by som povedať, nie som si celkom istá, či ste čítali štatúty Sacharovej ceny, treba ich pripomenúť. Európsky parlament udeluje Sacharovú cenu za slobodu zmýšľania a nie za... Sl- Takže je to také širšie. A ten ďalší členo- článok hovorí o tom, že tá cena sa dáva v nasledujúcich doménach. Ochrana základných slobod, predovšetkým právo na slobodu zmýšľania, vyjadrovania sa a ochrana práv menšín, dodržiavanie medzinárodného práva. Ja si myslím, že niektoré z tých návrhov idú v tomto duchu. Nastolovanie demokracie, dodržiavanie právneho štátu. A ja si myslím, že všetky kandidatúry musia byť preskúmané. Áno, Sacharová cena nie je iba za slobodu vyjadrovania sa, je to skôr cena za ochranu ľudskej dôstojnosti. Treba to pripomenúť všetkým kolegom. Prečítajte si štatúty Sacharovho ocenenia. Áno, takže sme počuli všetkých prihlásených, nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale podporujem to, čo povedali kolegovi a teraz dám slovo podpredsedkyni komisie výboru DV. Slovo dostane pani Vakapera, nech sa páči, máte slovo. It's time to short, uh... Je čas skrátiť závery. Ďakujem veľmi pekne, pán Panzeri. Chcem sa poďakovať všetkým uh, členom, ktorí navrhli kandidátov, tých, ktorí sa zapojili do diskusie, ako aj uh, všetkým prítomným členom alebo tým, ktorí prejavili záujem uh, v podpore jedného z kandidátov. Takisto by som sa chcela poďakovať tlmočníkom a používateľom. Toto je, není jednoduchá úloha a pre mňa je to prvýkrát, čo e, spolu predsedám zasadnutiu o Sacharovej cene, ale je to veľmi zaujímavá úloha, ktorá umožňuje e, všetkým členom e, sa oboznámiť s kandidátmi a so Sacharovou cenou. za e, cenu, e, ktorá e, bola často napadnutá vo viacerých častiach sveta počas uplynulých rokov. Ešte než ukončím zasadnutie, chcem pripomenúť Takže ďalším krokom bude hlasovanie ktoré vyberie troch kandidátov. Toto hlasovanie e, e, e, sa uskutoční v útorok 9. oktobra v Bruseli na spoločnom zasadnutí AFED a DV. Konferencia predsedov rozhodne o výťazovi alebo o výťazoch a výsledky budú oznámené vo štvrtok 25. oktobra v Štrasburgu víťaz bude pozvaný e, e, e, na zasadnutie AFEDDV a DROA, ktoré sa uskutoční večer v pondelok 20. decembra v Štrásburgu a nasledovať bude oslava, ktorá je naplánovaná na štvrtok 12. december o 12. v Štrasburgu. Takže zasadnutie je uzavreté, uzavreté, ukončené. Ďakujem vám všetkým.